po oboznámení sa s návrhom Európskej komisie o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručnosti a kvalifikácie Europass som osobne kontaktovala niektoré národné centrá, aby som sa presvedčila, ako skutočne funguje Europass doteraz, aby mi príslušní pracovníci centier povedali ich osobné skúsenosti z praxe o fungovaní, respektíve nedostatkoch súčasného systému a o možnom vylepšení Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že fungujúci online systém pre potreby dopytu, ale aj ponuky pre štúdium, zamestnanie, využitie nových zručností je želaním nás všetkých. Všetci sa zhodneme aj na tom, že je potrebné modernizovať nástroje Europasu, aby zodpovedali súčasným, ale aj budúcim požiadavkám a potrebám z hľadiska vývoja informačných technológií, meniacich sa potrieb, podmienok a potrieb trhu práce Tiež sa zhodneme na tom, že aj rozšírenie portfólia Europass prostredníctvom prepojenia s ostatnými službami a iniciatívami, ako je napríklad Európsky kvalifikačný rámec, panoráma zručnosti EÚ a ďalšie, je taktiež dobrá a potrebná vec. Ale je tu aj obava a myslím si, že opodstatnená, ako to členské štáty zvládnu. Pretože v každom členskom štáte sú súčasné stredisko Europasu, Národné koordinačné centrum pre kvalifikačný rámec či centrum siete Euroguidance, riadené rôznymi inštitúciami. Preto môj osobný názor je ten, že je potrebná dôkladnejšia analýza súčasného stavu a na základe nej aj pripomienok členských štátov, nakoniec ich máme zo 16 štátov, prijať legislatívu, ktorá bude plne funkčná a bude aj využívať všetky moderné, dostupné informačné technológie a bude pomáhať študentom, pracujúcim, ale aj zamestnávateľom v rámci členských štátov, ale aj v rámci celej Európy. A nesmieme zabúdať aj na ďalšie štáty, ktoré sú pristupujúce alebo budú ďalšími členskými štátmi. Moje stanovisko. Ďakujem pekne.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 Nakoľko už aj môj kolega zo skupiny ICR hovoril o niektorých aspektoch, najmä pokiaľ ide o subsidiaritu a tiež už tu padli otázky ohľadom teda potreby zachovania subsidiarity v tejto, tejto otázke. Rada by som sa možno dotkla len takých tých pozitívnych stránok, ktoré ja vítam v tomto... Pardon, som myslela, že niekto niečo na mňa hovorí. Čiže by som sa chcela obmedziť len Eh, na zo pár poznámok. Eh, vítam, vítam tento návrh, ktorý prichádza, eh, pretože naozaj je na čase, aby sa urobila revízia Europasu. Tak ako je napísané v tom návrhu súčasné zameranie rámca Europasu len na dokumentáciu je príliš obmedzujúce a nezohľadňuje súčasné a budúce potreby. Je dôležité, aby používateľia tohto nástroja mali možnosť nielen prezentovať e, svoje vedomosti, zručnosti získané vo formálnom vzdelávaní, ale aj v neformálnom a taktiež, aby mali možnosť sa dozvedieť viacej o e, rôznych e, možnostiach vzdelávania, ale aj overovania svojich zručností a schopností a aby mohli to zdokumentovať cez tento nástroj. Ehm, to, čo vítam, eh, je samozrejme aj prispôsobenie novým technológiám eh, aj samotného životopisu, kde by mala byť možnosť ponovom doplniť ehm, nejaké stručné charakteristiky aj nejakými vizuálnymi prvkami napríklad, čo môže byť veľmi dôležitý nástroj napríklad pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré budú môcť eh, cez posunkový jazyk odtlmočiť nejaké svoje zručnosti. A pri tomto by som sa možno zastavila um, trošku viacej. Je dôležité, aby Európa, táto nová platforma, zohľadňovala aj potreby osôb so zdravotným postihnutím, aby neboli vylúčené uh, z tejto platformy, aby mali možnosť tiež naplno využívať uh, všetky, všetky nástroje, ktoré bude prinášať. Uh, rovnako je dôležité, aby um, administratívna záťaž, ktorá častokrát je pri rôznych inováciách súčasťou, tak aby, aby naozaj sme nespôsobili touto revíziou aj nejakú navyše záťaž, či už pre užívateľov, alebo, alebo aj pre členské štáty. Čiže ja vítam, vítam túto revíziu a teším sa aj spolu s ostatnými spravodajcami a tieňovými spravodajcami na prácu.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 Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já myslím, že tady zaznělo eh, hodně eh, informací, proč Europass má být eh, revidován. Já bych chtěla k tomu přidat to základní, co uvádí komisa, co já považuji za užitečné, je právě eh, lepší využití eh, digitálního systému, protože to, je, to zpřístupňuje právě těm, eh, kteří hledají zaměstnání, kteří se potřebují eh, prezentovat na trhu práce, tak Europass slouží těmto lidem pro mobilitu a pro prokazování svých kvalifikací a prostě nedostatečné využití elektronické formy je, myslím, že opravdu eh, zásadním úkolem pro Evropskou komisi a členské státy, samozřejmě členské státy, aby potom implementovali. Já bych se soustředila prostě na elektronizaci toho systému a zpřístupnění, eh, protože to je proveditelné a myslím, že s tímto členské státy nebudou mít problém. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Helga Trüpel, Kulturausschuss. thank you very much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 Dovolte, abych tedy vystoupila jako stínová zpravodajka za EPP eh, e eh, k, tomu, k této agendě ve výboru EMPL. Eh, já oceňuji přístup Evropské komise, která se snaží o velmi komplexní materiál a do centra pozornosti vložila dovednosti. Dovednosti, které rozhodují o růstu a zaměstnanosti v Evropě a posilují tedy lidský kapitál, posílení lidského kapitálu jako základní cíl této agendy. To si myslím, že je správný cíl. Ehm, e, oceňuji také to, že agenda vychází z konkrétních dat. Vy jste tady uváděli čísla, jako je 70 milionů občanů, kteří nedosáhli základních vzdělání, základních dovedností. Já bych upozornila, na to, že to ještě neznamená, že neukončí střední, střední vzdělání, ale jsou ohroženi tím, že nedokončí střední vzdělání a že nebudou zaměstnaní. To je velké riziko. A k tomuto eh, ohrožení se právě vztahuje první nástroj, který se nazývá záruky k získání dovedností. Já oceňuji to, že komise položila jako první nástroj právě záruku za získání dovedností, protože pokud nemáme dovednosti pak hovořit o dalším vzdělávání o zaměstnanosti e, je mnohem složitější. v této souvislosti chci e, vyzdvihnout novou situaci kterou ještě komise nemohla zahrnout ale která e, vyvstala v prosinci minulého roku protože máme výsledky pisa two thousand and fifteen a průměr evropské unie se zhoršil Čili to, co vy jste uváděli, že 70 milionů nedosahuje základních dovedností, základní úrovně eh, dovedností, tak musím říct, že to bude ještě horší, protože bohužel eh, se zvýšil počet žáků kteří v patnácti letech nedosahují úrovně základních dovedností. evropská unie si klade za cíl fifteen čili snížit počet mladých lidí kteří nedosahují základních dovedností a zatím je to twenty a více procent čili upozorňuji tady na tu velkou disproporci a evropská komise se správně zaměřuje na získání dovedností to je tedy ten, nástroj číslo jedna nástroj číslo two je revize klíčových schopností také můžeme samozřejmě souhlasit pak je to revize evropského referenčního rámce koalice pro digitální dovednosti to je čtvrtý nástroj pátý eh, nástroj evropský rámec kvalifikací o tom zde již hovořeno bylo eh, dále je to nástroj na vytvoření profilů příslušníků třetích zemí čili eh, reflektujeme migraci sedmým nástrojem je europass osmý nástroj má bojovat proti odlivu mozků. tady evropská komise v podstatě nic nenavrhuje ani moc nic navrhnout nemůže. musíme konstatovat že odliv mozků je velký problém který zaznamenáváme nejenom z některých zemí směrem do jiných zemí ale i v rámci regionů lokalit prostě bojovat s odlivem mozků je úkol nejen pro evropskou komisi ale především pro členské státy ale samozřejmě i na úrovni eu devátým nástrojem je plán pro odvětvovou spolupráci a desátý nástroj spočívá ve sledování absolventů terciárního vzdělávání. to je samozřejmě správné dívat se na to co absolventi terciárního vzdělávání nakonec skutečně dělají jaká je jejich nezaměstnanost jaká je efektivita terciárního vzdělávání protože i zde má evropská unie svůj cíl dosáhnout forty absolventů eh, terciárního vzdělávání v populaci. v čem tedy vidím eh, eh, plusy vidím opravdu v tom že to je zaměřené na cíle ale vidím také velká rizika. vyjmenovala jsem ten nástrojů je to velmi komplexní a tady vidím hlavní riziko je v tom že je to velmi ambiciózní. myslím že kdybychom se soustředili na zásadní cíle a několik nástrojů tak jsme schopni je zvládnout v této šíři nástrojů které komise představila je to podle mého soudu do roku two thousand and twenty nereálné i když samozřejmě souhlasím s těmi základními směry. ovšem nepovažuji za reálné provést a implementovat tak aby to bylo opravdu efektivní. čili budu doporučovat potom v rámci zprávy zúžení. co mně zásadně chybí v celém tomto eh, materiálu agendy nových dovedností je zaměření na pedagogy, na jejich profesi, protože jestliže chceme zlepšit dovednosti, jestliže chceme potom následně eh, se zaměřit na zaměstnatelnost, re, revize eh, klíčových kompetencí a tak dále, tak to prostě bez učitelů udělat nemůžeme. A mezi deseti eh, nástroji upozorňuji, deset nástrojů se nenašel jediný nástroj, který se na učitele zaměřuje. To já považuji za velkou chybu. Samozřejmě je třeba říci, že nová agenda dovedností neeliminuje, neruší to, co již Evropská komise navrhla, to, co máme v Education and Training, to, co máme v agendě předchozí. Souhlasím, tam je učitelům věnována pozornost, ale nová agenda dovedností bez zaměření na podporu e, učitelů myslím že má tento hlavní nedostatek. jinak děkuji a velmi oceňuji komplexnost materiálu. Thank you. Uh, let's see now. Emilian Pavel is not here. No one is instead of him, but Mr. Lever. Floor is yours.